Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne a kolegovia, teším sa a žiadam vás o pochopenie, pretože sme museli skutočne zasadnutie koordinátorov, ospravedlňujem sa za, za meškanie a chcel by som sa poďakovať pánu Sil Masimu, že toleruje toto meškanie, pretože nie je to od nás veľmi milé, že sme to takto neohlásenie posunuli. Myslím, že práca Únie pre Stredomorie získa väčší význam. No a už sme pred istou dobou hovorili o tom, že je veľmi dôležité, aby aj Európska únia dala väčšiu dynamiku e, tomuto procesu a myslím, že aj e, dnešné rozhodnutie pod 29 projektov 4 miliardy eur je veľmi dôležité a aj to je dôsledok následok stretnutia ministrov južných e, partnerských krajín 11. júna sme v Európskom parlamente prijali Kukanovú správu a prikladáme veľmi veľký význam regionálnej dimenzie e, politiky susedstva. Ja myslím, že má obrovský význam v Európskej únii, tak môžeme bojovať proti e, konfliktom a hľadať spoločné záujmy a tak budovať región, s mierovým potenciálom mierového rozvoja a spolupráce. No a ja myslím, že vaša organizácia, naša spoločná organizácia je na to vhodný nástroj, aby sme dosahovali e, príslušný pokrok. A preto ďakujem za to, že ste prišli k nám a dávam vám hneď slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, podpredsedovia, dámy a páni europoslanci, vážení kolegovia, priatelia, som naozaj šťastný, že tu dnes môžem byť medzi vami, aby som predstavil správu aktivít generálneho sekretariatu Organizácie pre Stredomorie, aby som vás informoval o perspektívach v regióne a o súčasnej situácii. Som o to viacej šťastný, že som sa zaviazal, pán predseda, pred vami aj pred viacerými kolegami, europoslancami na viacerých predchádzajúcich stretnutiach, že budeme v neustálom kontakte eh, s vami, aby sme vás informovali vás z Európskeho parlamentu neustále o vývoji a otázkach, ktoré e, sú aktuálne pre tento región. Je to pre mňa dôležité inštitucionálne, ale je to aj pre Úniu, pre Stredomorie dôležité urobiť vždy také pozastavenie, aby sme ukázali, kde sme a kam sledujeme alebo pokračujeme. Urobím prezentáciu, mám PowerPointovú prezentáciu, ale dúfam, že na základe vašich otázok budem môcť upresniť niektoré aspekty nášho dnešného programu. Len pripomínam, aký je inštitucionálny rámec. Ide o medzivládnu organizáciu, je tam 43 členských štátov ale kto hovorí, a keď povieme o medzivládnej organizácii, tak ide o medzivládnu spoluprácu a dostávame sa samozrejme do partnerskej spolupráce so všetkými aktérmi regionálnej spolupráce a je tu veľmi presný cieľ posilniť operatívne regionálnu spoluprácu. Budem hovoriť o práve činnosti nášho sekretariatu, ale túto inštitúciu by som rád začlenil do kontextu alebo ekosystému, ak chcete, on je dosť bohatý, je zložený nielen z tých národných zhromaždenia parlamentov Stredomoria, ale sú tam aj iné inštitúcie, ktoré zgrupujú regióny, lokality ako Arlem alebo kultúrne inštitúcie alebo súkromný sektor, aj akademický sektor. Nevymenoval som všetkých, ale aby ste videli, že ten ekosystém je naozaj veľmi rôznorodý. A ide o to, aby sme pracovali synergicky a v spolupráci s ďalšími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú eurostredomorskou spoluprácou. Riadenie vychádza z princípu co-ownership. Je tam spolupredsedníctvo. Pre sever je to EÚ a teším sa, že je tu Patrice Kragamini, ktorý je šéfom zahraničných služieb, ktorý zastupuje tú severnú zložku Patris, sa venuje tejto oblasti a Jordánsko, to je ďalší spolupredseda. Princíp spolupredsedníctva je veľmi dôležitý, pretože nám umožňuje politicky, inštitucionálne rozhodovať a príjmať dokumenty. Ide o spoločný program, ktorý sa rozhoduje, neustále sa rozvíja pri definícii nových stratégií, aktivít a definícií. Všetko e, riadia senior officials a sekretariát, ktorý je v Barcelone. Chcel som vám opísať tento kontext, aby sme potom mohli presnejšie na tie výzvy a príležitosti, ktorým čelíme v regióne a akým spôsobom my prispievame k riešeniam a operatívnym prístupom. Táto priesvitka nepotrebuje komentár, pretože je rezume e, tej časti výziev, ktorým čelíme v regióne. Nie sú všetky samozrejme vymenované, len by som rád upozornil že niektoré sú ústredné, hlavne otázka zamestnanosti mladých, teda alebo problém nezamestnanosti mladých, to je otázka, ktorá je podľa mňa ústredná. A keď chceme uvažovať o budúcnosti tohto regiónu, tak toto je téma, ktorú treba riešiť hlavne v prípade žien, ale aj v iných sektoroch a oblastiach. Sú tu pred nami výzvy, ale keď sa pozeráme do blízkej budúcnosti do roku 2030, sú veľmi e, významné tieto výzvy a ešte naberajú väčší rozmer. Ale tieto výzvy by nemali obmedzovať naše vízie, ale mali by nám aj ukazovať, že sú to vlastne možnosti a príležitosti. A týmto smerom by som chcel orientovať aj našu diskusiu, aby sme videli výzvy e, tak, že nám dávajú aj možnosti a príležitosti, ako ich riešiť, aby sme im dali vhodné odpovede. A preto sa pozriem na aktivity generálneho sekretariátu. Už som zadefinoval jeho kontext a fungovanie. A teraz, aký má mandát? Generálny sekretariát má mandát a ten je taký, aby regionálna spolupráca mala konkrétne operatívne riešenia in situ v dvoch osiach a to je platforma dialógu a aplikácia konkrétnych projektov. V týchto dvoch hlavných pilieroch či osiach aktivít máme už výsledky ja si myslím, že sú povzbudzujúce a viem veľmi dobre, prečo toto slovo používam. Naozaj sú povzbudzujúce a vďaka tej platforme regionálneho dialogu sme zrealizovali 8 konferencií na najvyššej úrovni, 13 stretnutí senior official na úrovni veľvyslancov a veľký počet, viacej ako 100 stretnutí expertov a okrúhlych stolov, odborných stretnutí. A prepojili sme do siete viacej ako 5000 aktérov regionálnej spolupráce. Ja by som ju nazval ako multiprofilovú spoluprácu. A išlo nám o to, aby sme katalizovali a realizovali konkrétne projekty. A dnes vás s radosťou informujem o 33 konkrétnych projektoch, 33 regionálnych projektov, 50 z týchto projektov sa realizujú teraz. Budeme postupovať tak, aby sa mohli čoskoro zrealizovať ale ďalšie projekty. Za tie posledné dva roky vidíte, že tá krivka exponenciálne narastá ešte ostatné projekty teda majú čas sa zrealizovať a pracujeme všetci na tom, aby dopad a výsledky, konkrétne výsledky v teréne boli čo najvýznamnejšie a najsilnejšie, aby sme prispeli k riešeniu tých existujúcich problémov alebo aby sme vychádzali a, a z tých existujúcich príležitostí tých 33 označených projektov, polovica z nich je to také schematické číslo, polovica 50%, ale aby ste pochopili a aby ste to lepšie zapamätali, 50% sa realizuje v spolupráci s verejnými inštitúciami, s vládami alebo s medzinárodnými organizáciami alebo s medzinárodnými finančnými organizáciami a tých zvyšných 50 s nevládnymi organizáciami, občianská spoločnosť, univerzity, súkromný sektor. A je naozaj veľmi dôležité, že je tu táto globálna rovnováha a len pre vašu informáciu, samozrejme túto prezentáciu vám dám k dispozícii, aby ste sa mohli lepšie oboznámiť s tými číslami. Teda 50 verejného a 50 neverejného. To je niečo veľmi zaujímavé, aby Únia pre Stredomorie mohla spolupracovať, aby všetci aktéry regionálnej spolupráce mohli ďalej fungovať so súkromným sektorom, s NGOčkami, univerzitami a tak ďalej a tak ďalej. Tie sa rozvíjajú okolo troch základných tematických oblastí. Nechcem zachádzať príliš do detajlov. Nemôžeme ísť k detailom každého projektu, ale tá prvá priorita je zamestnanosť mladých, ako som už hovoril. To je základný prvok, ako aj inkluzívny ekonomický rast. Jednotlivé faktické prvky Situácia nezamestnanosti mladých je jasná. Čo treba poznamenať je, že zamestnanosť mladých to je veľmi dôležitá téma nielen pre juh Stredomoria, ale aj pre sever, aj pre EÚ ako takú. A my chceme, e, aby táto téma zamestnanosti mladých bola spoločnou témou ako niečo, čo nás spája a umožňuje nám spoločné akcie a postupy, aby sme využili aj tú platformu regionálnej spolupráci. E, spolupráce táto platforma je veľmi aktívna a 13 z tých 33 projektov sa špeciálne venuje práve zamestnanosti mladých a inkluzívnemu ekonomickému rastu. E, ďalšia oblasť posilnenie úlohy ženy v spoločnosti, hlavne v socioekonomickom živote na juhu je to hlavne problematika juhu, ale nie len juhu, ale aj v krajinách EÚ vychádzajú z, e, z rozpravy a diskusí predchádzajúcich schôdzí. A aj mnohí európsky partnery sa angažovali v zlepšení postavenia žien v ich spoločnostiach a tu máme 10 špecificky venovaných projektov tejto oblasti. V Paríži v septembri 2013 bola ministerská konferencia kto, e, ona dynamicky rozvinula ďalšie aktivity, hlavne v Barcelone a došlo k takému multiprístupu viacerých aktérov. A tu sme dosiahli cieľ 50 tisíc e, žien alebo poberateľov alebo tých, ktorí môžu nejakým spôsobom e, užívať výsledky týchto projektov. Ďalšia priorita, udržateľný rozvoj. V tom širokom zmysle slova hovoríme o energetike, klimatických zmenách, životnom prostredí. Ide o ten najširší možný e, zmysel slova, ako môžeme chápať udržateľný rozvoj Vychádzame tiež z regionálnej spolupráce prostredníctvom 14 projektov v rámci tejto problematiky udržateľného rozvoja. Ide predovšetkým udržateľný mestský rozvoj, to je problematika, na ktorej pracujeme veľmi intenzívne, veľmi presne, s konkrétnymi výsledkami a v budúcich mesiacoch a rokoch táto tematika určite bude sa ešte viacej rozvíjať. Robíme to preto, pretože spolupracujeme s určitou sieťou partnerov. Únia pre Stredomorie je to medzivládna organizácia. Nemôžeme a nesmieme a nemôžeme ísť sami, pracovať sami, práve naopak. Musíme posilniť koordináciu, synergie a komplementárnosť s ďalšími partnermi. Oceňujem silné vzťahy, ktoré máme s parlamentnou dimenziou. Hlavne to Arlem, Eurostredomorské parlamentné zhromaždenie. Mali sme tri stretnutia v Barcelone, v, strede, eh, v centre v sídle UPM Bolo aj veľmi dobré plenárne zasadnutie v Lisabone v máji roku 2015, len pred niekoľkými týždňami. A bol tam aj summit predsedov a ten bol obrovský úspech. Ale spolupracujeme aj s medzinárodnými finančnými inštitúciami, so sieťami občianskej spoločnosti s univerzitami a ďalšími, aby tento prístup bol maximálne inkluzívny aby sme išli tým prístupom z dola nahor, ale aj naopak, aby sme mali naozaj strategický prístup, aby sme nezabúdali na inštitucionálne, ale aj strategické otázky, ale chceme sa orientovať na operatívne riešenia a chceme ísť cestou inkluzívneho a pragmatického riešenia. Záverom Nezávisle od tejto e, správy o aktivite za rok 2014 vystupujem pred vami ako občan Stredomoria. Ja som Maročan, som z Magrebu a teda pochádzam zo Stredomoria. A ja tu vystupujem v tejto funkcii a zároveň samozrejme nechcem typovať, že všetko to, čo robíme, je dokonalé a postačujúce, ale by som rád dodal, že je dôležité, aby sme sa pozerali do budúcnosti, zamerali náš pohľad na to, kde sa nachádzame, v akej sme situácii a aby sme nezabúdali na všetky tie výzvy, ktoré nás čakajú. A na tejto ceste budúcnosti by som urobil nasledujúce návrhy a odporúčania. Podľa mňa je rozhodujúce, keďže 21. výročie barcelonského procesu, je to, bolo to v novembri 95, takže čistou náhodou a zhodou kalendárov EU práve teraz reviduje politiku susedstva. Táto revízia je naplánovaná na jeseň. OSN tiež revidujú mileniové ciele. Aj to bude o niekoľko týždňov či mesiacov v čase, keď teda takto kolidujú tieto termíny, by som rád poukázal na potrebu významu tej regionálnej spolupráce. Regionálna e, dimenzia zdá sa, ako keby bola takým slabým ohnívkom, pretože ešte to prepojenie je veľmi nízke a pritom riešenie je tu, je hotové, existuje v tej uh, Eh, schopnosti rozšíriť trh, spolupracovať eh, medzi všetkými krajinami. Hovorím nielen o spolupráci krajín na juhu, ale aj o spolupráci s EÚ, aby sme tu mali skutočný proces regionálnej spolupráce a zväčšovania príležitostí. A preto tú regionálnu dimenziu nesmieme opomenúť, ona je podľa mňa kľúčovou v tomto celom projekte. My spolu, opakujem, spolu by sme mali posilniť tú viditeľnosť a hmatateľnosť akcií, ktoré rozvíjame v teréne. aby sme mali e, konkrétne viditeľné výsledky našich aktivití a ja dúfam, e, že e, to bude jednak výsledkom práce všetkých inštitúcií aj nášho sekretariatu a tá naša spoločná partnerská práca s vami, e, vážení europoslanci, je rozhodujúca. A s tou víziou, ktorá potvrdzuje tie možnosti, na ktorých už pracujeme teraz, teda zamestnanosť mladých, inkluzívny rast, posilnenie úlohy žien, udržateľný rozvoj a zároveň e, urychľujúc tento proces, ja si myslím, že to môžeme urobiť. Ak teraz máme 33 prijatých projektov, môžem vás ubezpečiť, že môžeme tento počet zdvojnásobiť alebo strojnásobiť, alebo na, ale na to potrebujeme posilnenú politickú vôľu, finančnú vôľu. Potrebujeme väčšiu koordináciu a synergiu medzi jednotlivými aktérmi spolupráce aby sme dosiahli ten spoločný pokrok. A na záver by som rád citoval tri návrhy, ktoré sú podľa mňa dôležité. A keď sa budúci rok možno pred vami znovu predstavím, aby som informoval o roku 2015, aby sme mali prvé výsledky o týchto aktivitách, ktoré teraz navrhujem. Poprvé, prísť s veľkou iniciatívou Únia pre Stredomorie o migrácii a rozvoji. Otázka imigrácie to je veľká aktuálna téma a táto téma sa nemôže riešiť len z hľadiska bezpečnostného, ale potrebuje globálny prístup, ktorý má dlhodobé vízie, kde je aj dimenzia ekonomického rozvoja. Len takýmto spôsobom môžeme urobiť niečo a podľa mňa neexistuje lepšia inštitúcia než Únia pre Stredomorie, aby sme mohli prísť takouto iniciatívou v spolupráci s ďalšími partnermi, aby sme sa venovali téme imigrácie a rozvoju. E, predložím tento návrh samozrejme generálnemu tajomníkovi, nášmu sekretariatu a spolupredsedom, pretože oni sú tie inštancie, ktoré majú možnosť rozhodnúť o takejto iniciatíve. Mali by sme sa masívnejšie vybrať cestou e, medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, pretože aby nikto e, alebo aby sa všetci e, občania, obyvateľia, veriaci medzi sebou lepšie rozumeli. Nemôžeme predsa po, povoliť alebo dovoliť, aby existovali priepasti medzi nami z rôznych dôvodov a preto musíme viacej pracovať na tom interkultúrnom dialogu a oceňujeme aktivity španielského ministra e, zahraničných vecí a kultúry. Rozhodli sa v apríli v Barcelone zorganizovať veľké stretnutie pre interkultúrny a medzináboženský dialog. A musíme organizovať viacej výročných stretnutí medzi inštitúciami, ktoré pracujú v rámci našej únie, aby sme konkretizovali ciele koordinácie, synergii a tej doplnkovosti. Dámy a páni, vážený pán predseda, to je to, čo som vám chcel povedať. A na záver, ak dovolíte, možno trošku humornejšie, ale ja si myslím, že je si dobre pozrieť tento slajd, túto karikatúru, túto kresbu. Bolo to Herald Tribune a tu vidíme, že je tam terorista, ktorý chce urobiť teroristický čin a keď vidí nápis možnosť náboru práce, tak viacej ho zaujíma e, tá, to pracovné miesto, než to, že by urobil ten teroristický čin. Ďakujem za pozornosť. Euh, Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Gratulujem vám k vašej funkcii aj vašej činnosti. Viem, že tri roky pracujete v tejto inštitúcii a tie priority, ktoré ste spomenuli, hlavne tá prvá z nich, e, a teda zamestnanosť mladých, ale tiež úloha žien v spoločnosti. Ja si myslím, že mnohí kolegovia si určite želajú poznať väčšie detaily aj toho, akým spôsobom by Únia mohla viacej bojovať proti imigrácii, pretože vy napríklad tiež pochádzate z Maroka a táto krajina sa v poslednej dobe stala nielen pôvodcom, ale aj príjemcom imigrácie, takže máme tiež spoločný záujem riešiť, ale aj spoluprácu medzi jednotlivými sektormi. Kolegovia, obmedzím rečnícky čas, dve minúty na rečníka, lebo už máme skos. Pán Mian Mon, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj generálnemu tajomníkovi Únie pre stredozemie, že prišiel medzi nás znovu. Pred 15 mesiacmi tu bol tiež a tešíme sa, že je tu znovu medzi nami. A tešíme sa, že má záujem viesť dialog s nami. A oceňujem jeho prácu, pretože v takom ťažkom regionálnom kontexte z hľadiska politického a ekonomického vzhľadom na krízu, ktorá postihla rozpočty mnohých krajín aj medzinárodných e, inštitúcií, to, že máte 33 projektov a 50% sa z nich už realizuje, tak ja si myslím, že to môžeme naozaj oceniť. Ide o účinnú realizáciu vašich prác a to je výsledok e, vašich dvoch mandátov. Hovorili ste o tom, že tento rok tam kolidujú nejaké termíny alebo že je aj kolega Kukan bol spravodajcom správy o politike susedstva. Hovorili sme aj v spolupráci s ESV, čo študovali sme možnosti renovácie tejto politiky susedstva a ja by som si vypočul od vás, keďže máte také privilegované postavenie, čo by ste vy nám navrhli nášmu parlamentnému výboru a Európskemu parlamentu, aby sme zmenili v politike susedstva, aké zmeny úpravy revízie v tejto oblasti, tak ako to teraz študuje ESVČ a my budeme na budúcom plene sa tiež vyjadrovať k tejto problematike. Anna Gomeš. Merci. Euh, merci, monsieur le secrétaire général, pour votre exposé. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník, za vaše slova. Ja súhlasím s prioritami, ktoré tu zazneli, a ktoré ste, ktoré ste hovorili, zamestnanosť mládeže je centrálnou témou tak pre juh ako aj sever e, stredomorskej oblasti. Ďalej práva žien. Ja ďakujem za to, že sa venujete aj tejto myšlienke a väčší dôraz na parlamentnú dimenziu e, pri prehlbovaní dialogu medzi kultúrami a náboženstvami je tiež dôležitý a tiež sú veľmi zaujímavé projekty, ale pokiaľ by zaujímali projekty spoločné, ktoré by sa realizovali spoločne, ja myslím na návštevy konkrétnych projektov, ale aj iniciatívy pre dialog na prehlbenie toho, čo už sa udialo na parlamentom zhromaždení. Ale to ukazuje, že je tu ešte priestor na prehlbovanie. Jedna otázka. Keď hovoríme o migrácii, a nelegálnej migrácii, podľa mňa to situácia sa nezlepšuje, práve naopak. Je tu veľmi veľa konfliktov všade okolo nás. Myslíte si, že skutočnosť, že Európska únia minimálne doteraz nehovorí o možnostiach legálnej migrácie. Nebola by toto tá správna cesta, ktorá by nám pomohla? Aby sme lepšie zvládali fenomén migrácie. A ďalej rozmer regionálnej spolupráce alebo regionálny rozmer čo by sa dalo robiť v tejto oblasti, na to, aby sme vnímali regionálnu dimenziu medzi krajinami Južného stredomoria, napríklad Alžírsko a Maroko. Ďakujem pekne. Pani Gomez, teraz pán Austrevičius, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán generálny tajomník, ďakujem za vašu prezentáciu a za vašu ochotu hovoriť o týchto otázkach. Pre mňa je veľmi dôležité počuť si skúsenosti a súčasn- názory na súčasnú situáciu od regionálnych eh, orgánov. Ja si vážim eh, pokrok eh, tejto únie, hlavne v konkrétnych a praktických projektoch. To je veľmi dôležité. A je dôležité, čo chcú, aby, čo chcú obyčajní ľudia, aby sa diali zmeny priamo v teréne, na mieste. A mám dve otázky ktoré ku ktorým by ste sa mohli vyjadriť a lepšie nám ich vysvetliť, vysvetliť čo sa týka politickej spolupráce. Ste hovorili o parlamentnom zhromaždení, ktoré hostí Únia pre Stredomorie a pravidelne sa uskutočňujú schôdze. Takže v akom rozsahu toto parlamentné zhromaždenie a jeho, jeho zloženie a podvýbory a skupiny zohľadňujú realitu. Existuje nejaká potreba zmeniť toto parlamentné zhromaždenie. Treba prijať, pridať niečo k aktivitám tohto zhromaždenia. Pretože my chceme politicky podporiť regionálnu spoluprácu, dať tomu nový, nový a čerstvý náboj. No a druhá vec sa týka zodpovednosti. Do akej miere zúčastnené krajiny, hlavne z južného krídla, na druhej strane Stredozemného mora, majú pocit, že sú zapojené a že nie sú zodpovednosť za Úniu pre Stredomorie. Je dôležité nevnúcovať nikomu partnerstvo, ale dohodnúť sa a implementovať partnerské projekty a zapojenosť. Takže ja by som bol rád, keby ste sa mohli k tomuto, eh, týmto dvom aspektom trochu bližšie vyjadriť. Ďakujem pekne. Petres a slovo dostane kolega Kastaldo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Najskôr by som vás chcel srdečne privítať. Chcel by som privítať jeho excelenciu generálneho tajomníka. Je vždy pre nás veľká čest Vy s vami diskusiu a vymeniť si pohľadami na rôzne veci ja súhlasím s politickým procesom, o ktorom ste hovorili, medzikultúrny, medzináboženský dialog. Aj oceňujem váš prístup, ktorý je dôležitý pre krajiny Stredomoria a ostatné krajiny, aby sme globálnejšie pristupovali k migrácii. A nielen medzi eh, sebou to vnímali ako z politického hľadiska. A teraz sa eh, konkrétna otázka. Dnes bol schválený projekt na Rade ministrov. Myslím, že 5 lodí s vojenským vybavením a mandátom boli schválené, ale dnes na Stredomori sa objavili na lodi, ktorá vyplávala z Líbie. Aj mŕtvy, zranení a nevieme, kto za to zodpovedá. Generálny prokurátor na Sicílii otvoril konanie kvôli zabitiu. A myslíte, že ten mandát, ktorý rada schválila, je primeraný a zhoduje sa s politikou, o ktorej ste vyhovorili, súhlasí to s vašimi politickými prioritami, alebo myslíte, že ešte treba niečo zlepšovať? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Fábio. A slovo dostane Eduard Kukan, náš spravodajca pre reformu politiky susedstva. Ďakujem pekne, predseda. Je mi ľúto, že som prišiel neskoro. Veľmi srdečne vítam generálneho tajomníka. E, vítame, že ostatných mesiacoch a je častým návštevníkom Európskym parlamentom a čím viac spolu diskutujeme, tým viac si ceníme prácu, ktorú odvádza on a sekretariát Únii pre Stredomorie. Ale veľmi stručne by som chcel pripomenúť, že výbor už hlasoval o správe revízii politiky susedstva Únia pre Stredomorie sekretariat je tam spomenutý a preto ďakujeme za všetky konkrétne veci, o ktorých ste nás dnes informovali. Je skutočne potrebné uznať a oceniť, že sa zaoberáte konkrétnymi projektami vzhľadom na charakter vašej organizácie, situáciu a zloženie členov. A rovnako by som rád dodal, že v tejto správe teda sa, dá sa to využiť ako oficiálny rámec pre spoluprácu v budúcnosti medzi susednými štátmi na juhu a východe na, na zvažovanie konkrétnych projektov. Mne sa neplačia, neplačia veľké systémy, veľké grantové systémy. Myslím, že veľké konkrétne projekty, ktorých môžeme spolupracovať, budú užitočné a budú vítané. No a postupne myslím, že keď sa to uskutoční, tak môžeme prekladať a dohodnúť sa na niektorých väčších projektoch. To je všetko, pán predseda. Ďakujem pekne a teším sa na konkrétne diskusie o spolupráci medzi týmito dvoma dimenziami. Ďakujem pekne. Eduard a slovo kolega Pikula. Ďakujem pekne. Vážený pán generálny tajomník, ako bývalý člen parlamentného zhromaždenia pre Úniu pre Stredomorie, vidím pre problémy, ktorým by ste mali venovať problémy. Pozornosť, migrácia, demografické zmeny, školenie, vzdelávanie, financovanie malých a stredných podnikov, rodová rodnosť a, čo je najdôležitejšie, nielen zamestnanosť, ale aj youth empowerment. Súhlasím s tým, že zamestnanosť je hlavným faktorom stability a preto by som sa vás chcel spýtať na výzvy o zavedení stredomorskej zóny voľného obchodu ako aj podpory obchodnej, obchodnej transakcií v južnom rozmere pre medziinstitucionálne vzťahy musí byť rozvité s veľkými finančnými inštitúciami ako Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a ďalšími. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ďakujem pekne, kolega Picula. Slovo dostane teraz pani Desárnes. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán generálny tajomník. S veľkým potešením som si vypočula vašu veľmi dobrú správu. Ja by som doplnila možno ešte jednu vec, ktorú možno poznáte lepšie ako ktokoľvek iný, a totiž, že dnešné výzvy okolo hm, Stredomoria sú obrovské otázky konfliktu, vojen, fanatizmu, migrácie, bezpečnosti, nestability v niektorých krajinách, to všetko je obrovský problém. A ja si myslím, že vaša správa ide samozrejme dobrým smerom, ale myslím, že iná doba, nie je to doba ako predtým, myslím, že či by sme nemali nejakým spôsobom zmeniť mandát a politickú orientáciu únie pre Stredomorie, tak aby spolu s európskymi inštitúciami, aby sme jednali, a konali, išli rovnakým smerom, aby sme spoločne riešili problémy. To je moja prvá otázka a druhá, mám ešte dve veľmi stručné otázky. Poprvé, nemyslíte si, že absencia európskej migračnej politiky alebo cesty, ktoré sa plánujú, idú dobrým smerom. Myslíte, že to ide dobrým smerom na rozvojová politika, ktorú sme zaviedli, myslíte, že prináša ovocie, alebo by to malo byť nejak vyhodnotené, prehodnotené. Viem, že sa nám asi nepodarí vyriešiť všetky problémy, ale myslím, že musíme sa skutočne sústrediť na tie zásadné otázky. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom bude pani Bergamini, mene SVČ, ktorá sa zaoberá Úniou pre Stredomorie, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. A pán predseda, ja to poviem veľmi stručne. Ja by som chcel poďakovať generálnemu tajomníkovi. My spolupracujeme už dlho e, s predsedníctvom na prioritách a ja môžem len zdôrazniť to, že Únia pre Stredomorie je jedinečné fórum a nevyhnutné fórum, generálny tajomník hovoril o rozhodujúcich otázkach boj proti nezamestnanosti, hlavne nezamestnanosti mládeže. A 43 krajín je predmetom týchto úvah. A ako som už povedal, únia je nevyhnutná, pretože predtým, než začneme hovoriť o reformách našich pracovných postupov, mali by sme najskôr sa zamyslieť nad tým, aké úsilie bolo vyvinuté v ostatných rokoch na politickej úrovni. Je, ja vymenovať e, dôvodov, dobrých dôvodov na to, aby Európska, alebo teda Únia pre Stredomore ďalej existovala. Že v 43 hlavných mestách. Poprvé treba povedať, že to je jediné gremium e, pre Palestínu, kde sa stretáva a spolupracuje Palestína s Izraelom Hm, na konci mysle máme aj pre vysokú predstaviteľku, vysokého predstaviteľa pre Morskú úniu, aj vyslancov, ktorí majú kontakty s zastupcami e, Grécka, Turecka a Cypru, kde spolupracujú. Tretím dôvodom hovorilo sa o vzťahoch k Alžírsku, ale Alžírsko prispieva k fungovaniu generálneho sekretariátu. A to je diplomatické zázemie. No Líbia pred dvoma rokmi e, sa uskutočnilo, uskutočnila schôdza ministrov dopravy, kde zasadali minister Izraela a Líbie. A to bolo e, poprvýkrát o nezávislosti Líbie od roku 1948, kedy to bolo možné, aby e, zasadli za jeden stôl. Sýria Opätovne je to jedna z mála príležitostí, keď arabské krajiny sú zajedno, a to je, že by sme nemali nechať to kreslo sírskej delegácii ich opozícii a ďalej ženy. Kolega Silmasi hovoril o ženách. Áno, septembri 2013 to bolo prvé zasadnutie, ktoré sa venovalo tejto téme spolu s arabskými krajinami a aj v niektorých arabských štátoch sú konzervatívci, islamské strany, ktoré tam vládnu a pritom starí presadzovať otázku práv žien, násilia a podobne. Ďalej krajiny severu poprvýkrát sa skutočne zasadnutia na severe. Napríklad počas litovského predsedníca v Litve sa uskutočnilo zasadnutie únie pre Stredomorie. No a vďaka tejto únii tiež európske krajiny sa dohodli na tom, že prekročia rámec Lisabonskej zmluvy, to znamená zasadnutie ministrov, ktorým spolupredsedajú osoby zodpovedné za dané sektory rezorty. A generálny tajomník povedal, že chceme, aby všetci boli spolu zodpovední a spoločne spolupredsedali s Jordánskym kráľovstvom. tá teda spolupráca s Jordánskym kráľovstvom pôsobí veľmi dobre. Som o tom hovoril aj s jordánským veľvyslancom. To nás prevádza k tomu, že možno aj prehodnotíme v tomto zmysle našu politiku susedstva. Paradoxné je, že Únia pre Stredomorie e, na téma, ktorú rieši, je téma, ktorá je spoločná pre všetkých. Prídeš terorizmus, migrácia, stretávajú sa tam mm, odborníci nielen na terorizmus, ale aj podnikatelia a univerzitní profesori. Takže to je naša spoločná priorita. Ja, le de Quai euh, d'Orsay. Je donne la parole à Madame Alio Marie Bresson. Ďakujem. Postávam ďalej. Ďakujem veľmi stručne, pani Alio Marie. Ja som sa zapojila do diskusí, ktoré vyústili do vytvorenia tejto únie pre Stredomorie a chcela by som pripomenúť jednu vec. Táto myšlienka vznikla kvôli konštatovaniu, že aj keď Európa chce mať politickú, ekonomickú e, silu, e, vo svete v budúcnosti nemá dostatočnú geografickú ekonomickú dimenziu. A my na severe aj na juhu máme e, chuť, aj nutnosť e, sa spojiť práve preto, aby sme získali e, túto potrebnú e, váhu tých 700 e, miliónov obyvateľov, aby sme mohli čeliť konkurencii ďalších svetových mocností. Na to nemôžeme zabúdať. A naša spoločná úloha pozostáva práve v tom, aby sme sa snažili mať solidné vzťahy tak, aby sme naozaj pôsobili ako skutočná veľmoc, európsko-stredomorská mocnosť. To je dôležité. A pán generálny riaditeľ, toto je naozaj výsostne politická otázka, možno sme sa dostali do fáze politickej a ekonomickej stagnácie. Ja vám ďakujem za to všetko, čo ste urobili, ale vzhľadom na to, ako sa vyvíja e, konflikt okolo Stredomoria, mám dojem, že sa naozaj trošku vzdialujeme od tých e, pôvodných ideálov, kde sme schopní túto hlavnú e, e, myšlienku, ktorú sme si dali e, naplniť. Ďakujem. No to je naozaj pár minút pre celé Stredomorie. Ja, uh... Áno, dámy a pani, ďakujem za tie pochvalné slova. Vypočul som si od vás slova podpory, ocenenia. Ja tu samozrejme nechcem teda nejakým spôsobom, e, že teraz blahosklane ostanem, ale vypočul som si všetko, tie potvrdenia slov a že je tu záujem pre celý tento región. A pre nás je naozaj veľmi dôležité si vypočuť vás, vaše názory, vaše myšlienky, poznámky. Ja som si všetky poznamenal. Po druhé, Plne si uvedomujem zložitosť kontextu, ale tiež som dnes prišiel pred vás, aby som vám povedal, že Stredomorie má určitú konkrétnu adresu, telefón aj mail. To neznamená, že by sme mali nejakú čarovnú paličku a jej švihnutím všetko vyriešime, ale je dôležité, aby v tom našom prístupe a v tom stredomorskom procese v minulosti práve tento nástroj monitoringu, akcie chýbal a podľa mňa tento nástroj je veľmi dôležitý. A preto si myslím, že je veľmi e, dôležité, aby ten barcelonský tím naďalej takto e, pracoval. Je to asi 60 ľudí. Ja by som chcel ocenil ich prácu. Pracajú, pracujú s veľkým nadšením, účinnosťou. Vedel som, že veľa otázok sa bude týkať imigrácie, tak som sa na to samozrejme pripravil. Ale nezávisle od tej prípravy by som vám hovoril nie ako generálny tajomník, ale aj ako občan Stredomoria, ako som vám povedal, že som a sa cítim. Uh, nie som to ja ako marocký diplomát, ktorý tu teraz vystupujem a komentuje rozhodnutia, ktoré prijala Európska únia e, v nedávnom období. Ja komentáre k tejto téme neurobím pretože to nie je moja úloha a myslím, že to pochopíte veľmi dobre. Ale by som sa vrátil k zásadnej otázke potreby globálneho a vyrovnaného prístupu v oblasti imigrácie. A nesmieme zabúdať eh, všetky okolnosti, skutočnosti, ale by som spomenul napríklad milióny, naozaj milióny ľudí z juhu Stredomoria, ktorí v súčasnosti žijú v Európe úplne legálne, mierovo sú integrovaní a to v ich veľkej, naozaj veľkej väčšine nesmieme na nich zabúdať, keď hovoríme o týchto tokoch ľudí v Stredomori. Nesmieme zabúdať ani na to množstvo správ, ktoré poukazujú na to, že EÚ potrebuje pracovnú silu v budúcich rokoch a desiat, stovkách rokov. Existuje veľa správ a citujú sa čísla 10 miliónov a tak ďalej. A tiež by sme nemali zabúdať na význam mobility ľudí medzi jednotlivými krajinami. A ak chceme robiť regionálnu spoluprácu, tak nemôžeme predsa fungovať bez mobility. A my potrebujeme naozaj otázku migračných tokov umiestniť do globálnej a vyrovnanej vízie. A tam si musíme uvedomiť poprvé, potrebujeme spolupracovať. Spolupráca to nie je len také slovo, to nie je nejaká teória. Ak dovolíte, ukážem vám jeden slajd, ktorý som pred chvíľou neukázal. Tento. To sú údaje z Frontexu ktoré ukazujú, končí to na začiatku roka 2015, teraz by sme mohli dodať tie mesiace z roka 2015, ale to nám poukazuje tie tri oblasti. Vytvorili sa ďalšie koridory, myslím hlavne na strednú Európu a tie nedávne problémy na srbsko-maďarskej hranici Chcem to tu uviesť, pretože je tam ten západný koridor, ktorý sa týka hlavne Maroka a Španielska, kde vďaka spolupráce, spolupráci a partnerstvu vďaka skutočnej spoločnej práci Štatistiky ukazujú na to, že táto hranica je lepšie manažovaná, riadená. To neznamená, že tam nie sú žiadne problémy, ale to znamená, že sú tam štátne štruktúry a ak vidíme tie tragédie v Stredomorí, tak to sú problémy, ktoré e, máme problém, ktorý sa volá Líbia a mm, to, že nemáme e, aktorov, s ktorými by sme mohli viesť dialog. Takže potrebujeme naozaj štrukturovať spoluprácu. Spolupráca to nie je zbytočné slovo, ale my ju potrebujeme konkrétne a potrebujeme konkrétne výsledky. Ale je tam aj celá tá zložka ekonomického rozvoja, pretože keď imigrujeme, tak obvykle z určitých dôvodov, a to môže byť politická nestabilita, a ak je politická nestabilita, tak to je problém, ktorý sa týka aj nás, a tento problém teda treba vyriešiť, či už je to politická nestabilita v akejkoľvek krajine subsárskej Afriky. A tu vidíme tie migračné toky a vieme, že je tam aj určitá politická situácia, ktoré sa treba venovať. Potom je ekonomická migrácia, klimatická imigrácia, a teda treba sa venovať všetkým týmto dimenziám a snažiť sa na ne odpovedať. Konkrétny príklad v projektoch, ktoré realizujeme v našej únii. Eurostredomorská univerzita vo Feze. Je to projekt, ktorý sa týka mladosti. Je to naozaj regionálny, cezhraničný projekt. Obracia sa na mladých a je to projekt, ktorý je určený nielen na to, aby sme zabránili ilegálnym migračným tokom, ale aby sme podporili kvalitatívnu mobilitu, a ktorá by znamenala win-win pre každého. Tento projekt sa realizuje veľmi uspokojivo a ja si želám, aby to bol taký hlavný cieľový projekt, ktorý by sme radi napodobnili, aby sme vytvorili spoločnú kultúru a aby sme zabezpečili lepšiu, kvalitnejšiu mobilitu. Otázka k dohodám o voľnom obchode a čo môžeme urobiť v oblasti investícií, vytvorenie akéhosi krížového alebo prepojeného záujmu, to je veľmi dôležité, aby sme v Stredomorí riešili, v Stredomorí videli nielen ako výzvu, ale aj ako možnosti a príležitosti. Nedávny príklad, keď Peugeot investovalo v Maroku 600 miliónov eur minulý týždeň. To nie je len rozvojová pomoc, to je partnerstvo win-win. Je to projekt, ktorý zabezpečuje konkurencieschopnosť pre Peugeot a pre jeho rozvoj na medzinárodnej scéne. To je ten prepojený spoločný záujem, A to je tá, ten silný prvok toho, čo môže byť pevná regionálna spolupráca a čo bude teda prospešné pre každého. Padlo tu veľa otázok a tých, e, ten čas, ktorý mi bol pridelený, mi neumožňuje odpovedať na všetky, ale rád by som odpovedal na dve ďalšie otázky a to pre konkrétnejšie. Európska politika susedstva, kolegovia Toto je veľmi dôležitý moment, aby sme sa snažili využiť túto príležitosť, aby sme mali novú politiku susedstva v Európe, ktorá bude založená na princípoch partnerstva. A ak by som tu mohol niečo silne odporúčať, aby v správe o tejto politike bolo, a s veľkým záujmom som si prečítal správu, ktorú vypracoval pán Kukan ja mu gratulujem e, k jeho práci aj k tomu, čo urobil všeobecne v politike susedstva, ale to silné odporúčanie je posilniť regionálny aspekt, posilniť význam regionálnej spolupráce, aby sme neboli obmedzení víziou akéhosi lineárneho obmedzeného rozvoja, a aby sme neboli obmedzení na bilaterálne vzťahy, aby sme uh, tieto bilaterálne dynamiky začlenili do strategického väčšieho rámca. Je to moment, áno, pretože výzvy sú regionálne a aj odpovede by mali byť regionálne. A záverom, politická dimenzia, aj táto otázka tu padla. A Arlem, teda Europarlamentné zhromaždenie Stredomorské, je veľmi dôležité túto dynamiku uchovať, posilniť posilniť interakcie eh, medzi nami, generálnym tajomníkom aj Arlemom, ale postupovať tak, aby jednotlivé inštitúcie medzi sebou navzájom pôsobili. A v tomto zmysle Arlem zohráva významnú úlohu. Ak by som mal na záver niečo povedať, nezávislo od inštitucionálneho šovinizmu, na ktorý ja nie som navyknutý, pretože ja som obhajca Stredomoria, ale som tu hlavne preto dnes pred vami, pretože viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme, ako hovoril Patrick Bergamini, potrebujeme štruktúru regionálnej spolupráce, potrebujeme si sadnúť za stôl, potrebujeme spolupracovať, aby sme budovali spoločne našu budúcnosť. A táto metóda spolupráce je e, veľmi dôležitá. A často hovorím, keby Únia pre Stredomorie, keby neexistovalo, tak ne, neexistovala, tak by ju dnes bolo potrebné vytvoriť. Ďakujem, pán generálny tajomník. Vy ste v vašej funkcii na 8 rokov, takže uh, vaša aktívna činnosť spolupráca s nami budú budem pokračovať, takže ďakujem za prezentáciu vášho akčného plánu, za vašu správu a dovidenia na budúce.